nemali podporovať také postupy, ktoré vedú vlády a podporujú vlády, ktoré porušujú pravidlá a prispievajú k likvidácii klímy. E, sú tu legislatívne návrhy na 2001, tam sú stanovené podmienky, aby sme na európskych trhoch jednoducho neakceptovali produkty, ktoré nie sú v súlade, nie sú produkované v súrade s ekologickými kritériami. Ale Amazónia je tu vedľa, planéta sa stala veľkou dedinou. E, je tu pandémia COVID-19, tá nám to pripomenula, ale preto musíme naozaj vyvíjať tlak, ďalší tlak na brazilskú vládu a na miestnú samozprávu, aby prijala potrebné opatrenia pre tieto dôležité pľúca sveta. A to by sme mali robiť pre nás a pre naše deti. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je e, pán Amor Sanchez za SAD. Ďakujem pekne za čas tieto roky populistických politík. E, e, v podstate tu nie je demokracia a vyvíja sa stále väčší tlak na životné prostredie. To ide ruka v ruke. Zaznamenávame autoritárske prístupy určitých vlád, kladie sa tu väčší tlak na zdroje. Prečo sa je toto všetko? No pretože populisti v podstate predstavujú v podstate tú škaredú tvár e, kapitalizmu, ktorý nevie dlho, dlho neprežije. Sú to ultrapravičiarské programy. E, myslia si, že majú absolútne právo využiť všetky zdroje, ktoré sú tu a myslia si, že jednoducho im patria, pretože sú na ich území. Ako keby životné prostredie sa dalo rozdeliť podľa hraníc a podľa politickej mapy sveta. Čiže e, takýto environmentálny nacionalizmus je likvidačný a Amazónia by mala byť vnímaná ako prirodzený zdroj pre celé ľudstvo, ako chránená obraz pre celé ľudstvo. Je to vynikajúci príklad takéhoto niečoho. A samozrejme, že patrí pôvodnému obyvateľstvu a ich práva e, sa takisto uberajú cez zaberanie podia odlesňovaním v Amazónii počas vlády Bolsonára. Takže naozaj EÚ musí konať z dôvodov demokracie, z dôvodov ochrany životného prostredia, ochrany klímy a z dôvodov ochrany práv pôvodného obyvateľstva. Takže ja budem veľmi hrdý, keď sa dnes vrátim domov a môžem povedať, o čom som hovoril. Som hovoril o odlesňovaní Amazónie. Ďakujem. Pán Duha? Ja by som chcel začať vo svojom vystúpení tým, že by som chcel zdať úctu oči Komendesovi, ktorý bol pred 30 rokmi zavraždený v Amazónii už preto, že bojoval za Amazóniu. Od jeho úmetia stovky uh, pôvodného obyvateľstva a bojovníkov za ich práva bolo zavraždených a nemali by sme sa tu spokojovať len tým, že odmietneme, že odsudíme Bolsonára a, a vládu a všetkých, ktorí sú viny. Samozrejme, že sú zodpovední za to, čo spravili, ale nemali by sme zabúdať, a na to by som chcel upozorniť, že odlesňovanie, že tento trestný čin proti planete, biodiverzite, proti životu, e, že zaberanie pôdy od pôdneho obyvateľstva, genosida pôdneho obyvateľstva, to všetko je naša zodpovednosť. Naša zodpovednosť preto, aby sa dovážala soja, preto, aby sme krmili uh, náš dobytok a vo všeobecnosti, preto aby sme dovážali palmový olej, aby lietali naše lietadla. Preto sa ničí uh, prales. Áno, uh, každú sekundu zanikne plocha mazonského pralesa vo veľkosti futbalového ihriska. To všetci vieme, áno, mali by sme to povedať. Eh, kedy si bolo povedané, že eh, musíme eh, riešiť príčiny a nie iba oplakávať dôsledky. Je na čase, aby sme zobrali na plecia svoju vlastnú zodpovednosť. Nemôžeme len pasívne sa prizerať alebo dokonca byť komplicmi, spolupáchateľmi, ale povedať si, že sme spoluautormi tejto drámy. Mali by sme okamžite, a povedali ste to pán komisár, a my vás podporujeme v tomto, mali by sme zmeniť našu legislatívu, mali by sme sa postarať o to, aby e, sme pri medzinárodných dohodách sa riadili tou obozretnosťou. Mali sme vnímať e, dohody o voľnej obchode. Áno, Európa by mala byť otvorená, ale mala by sme zastaviť Mercosur a všetkých, ktorí likvidujú planetu. A to teraz. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Mec za zelených. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Som šokovaná, pani predsednička, keď sa pozriem na posledné e, údaje Ehm, rok 2020 je najzničujúcejším rokom v histórii amazonského pralesa. Ehm, je tu e, súvislosť e, s ehm, tým, ako koronavírus e, presúva svoje epicentrum do Brazílie a Ricardo Salos e, e, sa snažil o to, aby e, v čase, kedy sa svet, svetová pozornosť upriamuje na túto pandémiu, Brazília toto využije a uvoľní pravidla, ktoré by umožnili ešte rýchlejšie zabranie pôdy a odlesňovanie v Amazónii. Zdvojnásobila sa tam rýchlosť tohto odlesňovania ale e, svoju zodpovednosť tu majú európske podniky, ktoré financujú e, týchto zaberateľov e, pôdy. Toto musí skončiť. Spotrebitelia musia byť musia mať informácie o tomto a musíme zastaviť tento nebezpečný, nebezpečnú dohodu s krajinami Mercosuru. Ďakujem. Slovo má teraz Helmut Scholz za skupinu GUE. Ďakujem veľmi pekne. Eh, vláda eh, pána Bolsonára eh, prednedávnom diskutovala o tomto. Citujem teraz, keď médiá hovoria iba o covide, musíme využiť tento moment pokoja, aby sme zmenili všetky právne úpravy, ktoré doteraz ochraňovali pred zaberaním pôdy a odlesňovaním. Takže je v našej zodpovednosti, áno kolega Durand, Nemôžeme príjmať e, len takéto e, obchodné e, dohody, ktoré by nejako nerešpektovali boj proti klimatickým zmenám. Je to naozaj o našej zodpovednosti. Musíme do našej obchodnej politiky zapracovať nástroje, ktoré by ochraňovali domorodé obyvateľstvo, chránili sociálne a environmentálne štandardy Nemôžeme e, e, len tak e, ratifikovať túto dohodu s Mercosurom. Pán Bolsonaro by nás len vysmial. Takže takéto obchodné dohody nám vôbec tu, pán komisár, nemusíte predstavovať v parlamente. A mali by sme sa venovať čiernym ovciam medzi európskymi podnikmi, ktoré profitujú z toho, čo práve prebieha v Amazónii. Ďakujem, slovo má Maria Arena za skupinu SNT. Ďakujem veľmi pekne kolegovia, pán komisár. Ja sa len môžem pridať k mojim kolegom, ktorí sa vyjadrili k situácii v Brazílii a k odlesňovaniu. Pridávam sa k tým, ktorí kritizujú Bolsonarovú vládu, pokiaľ ide o nerešpektovanie ľudských eh, práv, práv pracujúcich eh, a ochrany teritórií, na ktorých žijú domorody. K tomu, čo povedal pán Pascal Durán pred chvíľou, k našej spoluzodpovednosti Európanov E, táto e, e, hovorí, že by sme sa mali jasne vyjadriť k neschopnosti, naozaj k neschopnosti to, na, našej, aby sme zabezpečili, že v obchodných zmluvách budú naozaj sa účinne dodržiavať environmentálne a sociálne normy. Netýka sa to len dohody s Mercosúrom, ale všetkých Pán komisár, zatiaľ e, toto neplatí, táto kapitola o udržateľnom rozvoji, e, rozvoji zatiaľ nehovorí o ničom, nejako nesankcionuje nedodržiavanie environmentálnych noriem. Takže to, čo od vás žiadame, nie je marketing alebo len e, nejaké nové slova, ale skutočné činy, sankcie, konkrétne kroky v chceme od vás eh, do obchodné dohody naozaj novej eh, generácie, ktoré by umožnili efektívne sankcionovať krajiny ako Brazília, ale aj ostatné krajiny, ktoré nerešpektujú tieto práva. A takisto žiadame, aby sa dohliadalo na európske nadnárodné spoločnosti, ktoré keď investujú v krajinách, ktoré nerešpektujú ľudské práva a environmentálne práva, aby tu bola možnosť pre obede, pre obete e, e, vlastne stiažovať sa na na eh, súdoch, eh, z ktorých eh, pochádzajú tieto podniky. Dnes tu máme naozaj domorodé národy, ktoré sú absolútne vyničované v Amazónii. Musíme im dať účinné možnosti brániť sa voči týmto národným spoločnosťam, ktorí zatiaľ neriskujú nič. Ďakujem pekne za skupinu Renew. Má slovo teraz pán Görens. E, ďakujem pekne. E, odlesňovanie Amazónie je e, dôsledkom politiky, zhoršuje sa každoročne. Áno, aktéry zhoršovania situácie v Amazonii vedia veľmi dobre, že môžu rátať s komplicitou aktuálnej vlády aj prezidenta Brazílie. Eh, platná eh, politika eh, v aktuálnej oblasti sa začala už pred viacerými rokmi. Ovplyv, začala sa ovplyvňovať aj Brazílska agentúra pre ochranu životného prostredia, oslabovať jednotlivé kroky pre ochranu pralesa, Eh, potom tu boli aj konkrétne eh, kroky, eh, vystupovanie Brazílie na kodanskej konferencii. Musíme naozaj dohliadať na podniky, ktoré dovážajú do Európy produkty z tejto oblasti. Potrebujeme tu politický dialog musíme si tu áno uvedomiť e, našu spoluzodpovednosť, ale takto sa nedostaneme ďaleko. Bolsonaro si to veľmi dobre e, e, uvedomuje, že na medzinárodnej úrovni má e, silnú podporu. A postupne sa snaží e, e, vlastne postupne e, využíva túto situáciu, v ktorej sa nachádza. Musíme sa sústrediť na dohodu, obchodnú dohodu s krajinami Mercosuru. Ak by táto nebola zmenená, tak vlastne Bolsonaro by ju, by ju využíval a my by sme platili za túto našu nezodpovednosť. Ďakujem pekne. V mene zelených e, má slovo pani e, e, Roz. Ďakujem pekne. Nemôžeme ostať ľahostajní voči tomu, čo sa deje v Amazónii. Amazónia je dôležitá nielen pre život domorodého obyvateľstva tam, ale ide tu aj o biodiverzitu a boj proti klimatickým zmenám kvôli e, pestovaniu e, napríklad e, soji sa ničia lesy v Amazónii, dostávajú, prenikajú všade pesticídy z tohto pestovania, zaberá sa pôda poľnohospodárom, Bolsonaro, nepodporuje ochraňovanie životného prostredia, podporuje naopak nelegálne odlesňovanie a nerešpektovanie e, ľudských práv. Ale nie je to len otázka e, Brazílie, je to otázka aj zodpovednosti Európy. E, dohody s Mercosurom naše banky financujú tieto postupy v Amazónii. Klimatické zmena, aktuálna kríza ukazujú, že treba začať konať teraz. Odlesňovanie pokračuje, ďalej zhoršuje sa napriek medzinárodným iniciatívam výzvam. Európska únia to musí prejaviť líderstvo a e, prijať e, prísne účinné opatrenia, pretože zajtra už bude príliš neskoro. Ďakujem e, pekne. Slovo má teraz pán Wallace. Ďakujem veľmi pekne za posledné 10 ročia eh, už zmizli obrovské časti amazonského eh, prálesa, badnické eh, spoločnosti, aj poľnohospodári, farmári sú za to zodpovední Teraz tu máme dohodu s e, Mercosurom, e, ktorú pomáha vypracovať e, Európska komisia, kedy spolupracuje s Big Business, ktorému sa snaží prihrať ešte väčšie zisky a pritom nerešpektuje dodržiavanie ľudských práv domorového obyvateľstva a environmentálne dohody. Bude to zlé pre malých drobných farmárov v Írsku aj všade inde v Európskej únii Dohoda e, s Mercosurom sa spomína e, e, veľmi málo. Zelení sú silne proti tejto dohode. Malí farmári v Írsku sa veľmi obávajú tejto dohody a takisto sa už majú plné zuby takéhoto pokrytestva zo strany Európskej únie, ktorá chce importovať viac kontaminovaných potravín plných pesticídov z Južnej Ameriky. Ďakujem pekne za SND. Má e, slovo pán Lange. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Odlesňovanie Amazónie nie je žiaden nový problém. Poznáme ho tu už 10 ročia. Takže otázka e, obchodnej zmluvy tu nie je tou rozhodujúcou. Rozhodujúce je, že politika, ktorá e, sa tam príjma, je nesprávna a že ju ešte posilnila vláda eh, pana Bolsonára. Preto sa musíme zabrať tým, ako do toho vstúpiť, aby sme eh, eh, situáciu odostrili, zlepšili. Problém súvisí aj s tým, že dodáva, dovážame suroviny z Brazílie. Spomenulo sa tu hovedzie meso a keď neurobíme nič e, s touto stránkou e, dopytu, tak e, potom jednoducho niečo nefunguje. Musíme urobiť niečo na tomto dopite. Európska komisia sa vyjadrila, že potrebujeme tu regulačné mechanizmy v oblasti e, e, dopytu, aby sme zabezpečili rovnaké e, rovna, dodržiavanie rovnakých um, vlastne pravidiel. Ale zatiaľ sa v tejto oblasti toho veľa neudialo. Pani e, Burkhardt urobila konkrétny návrh vo svojej správe o, o rozumnom prístupe týkajúcom sa dodávateľských reťazcov, tak aby sme sa e, vlastne dozvedali e, pravdu o produktoch, ktoré sa do, dostávajú na trh v Európskej únii. Preto čakáme na príslušný návrh zo strany Európskej komisie, aby sa tu niečo konkrétne zmenilo v blízkom čase v Európskej únie. A kolegyne, kolegovia, nejde tu len o Bolsonára. 88 ľudí v Brazílii je tiež proti odlesňovaniu v Brazílii. Preto musíme týchto ľudí tiež podporovať. A treba, aby tu vznikol aj dialog s regionálnymi vládami v Brazílii, pretože oni e, e, majú úplne inú pozíciu než Bolsonaro. Tiež podporujú ľudí v Brazílii, takže potrebujeme viac podporovať obyvateľstvo e, Brazílie. Ďakujem. Slovo má teraz eh, eh, pán Bižu za... Ďakujem. Pour chacune et pour chacun d'entre nous, je voudrais nous interroger collectivement sur le... Ďakujem pekne za slovo. Je to signál pre nás všetkých, aby sme vytvorili svet, ktorý bude spravodlivejší, solidárnejší, ktorý nahradí a ktorý teda dá ľudia životné prostredie do epicentra všetkých aktivít, ktoré robíme na to, aby sme prežili. Aký to bude mať zmysel, ak my budeme akceptovať, keď pred branami Európy, pred francúzskou Guajanou, aj tu vo Francúzsku, pardon, v Brazílii takáto extrémno-pravicová vráda jednoducho exterminuje masívne amazonský prales. Je to kriminálne voči autochtónnym obyvateľom, kriminálne voči nášmu spoločnému dedičstvu svetovému je to kriminálne voči budúcim generáciám. Nestačia nám slova. Už tisíckrát sme to povedali a tisíce ráz jednoducho to bolo odstrčené cynicky zo strany predsedu vlády. My sme spoločne bojovali proti koronavírusu a vidíme, že v Brazílii tá situácia vyzerá tak, že zatiaľ sa tam Eh, odlesňuje územie v obrovskej ploche. Takže nemôžeme byť komplicmi tohto kriminálneho skutku, ktorý je programový vlastne proti budúcnosti ľudstvu. Ale na to, aby sme sa dožili našej budúcnosti, potrebujeme dýchať. A toto dýchanie je podmienené plúcami, zelenými plúcami, to znamená amazonským pralesom. A Práve preto musíme si uvedomiť, že naša budúcnosť je prepojená odhľadnúť od toho, z ktorej časti Zeme prichádzame. Je najvyšší čas, aby sme začali konať. Už 50 rokov nás vedci upozorňujú na to, že treba urobiť niečo, pretože ak neurobíme nič, tak ľudia neprežijú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Heusling, nech sa páči. Kolegovia a kolegyne, proti klimatickým zmenám nebudeme asi mať nikdy nejakú vakcínu, to je jasné už teraz a preto táto téma aj téma straty biodiverzity sa dostáva do popredia a bude sa musieť dostať do popredia, keď uplynie koronavírus ale máme tu dočinenia s vládou, ktorá jednoducho hanebne využíva túto krízu, aby v tieni tejto krízy ešte viac e, vyrúbali dreva. A dokonca sú ešte takí drzí, že povedali, že jednoducho sa tu žiadne stromy nerúbú. Takže to je úplná drzosť. Ak my s takouto vládou ideme robiť nejakú dohodu, a kto urobí takúto dohodu, tak bude spoluvinný na porušovaní ľudských práv, pokiaľ ide o tie autochtónne obyvateľstvo. To si musíme všetci uvedomiť. My sme ešte stále druhým najväčším importérom soje. A naša agrárna politika produkuje množstvo mesa na základe soje z Argentíny a z Brazílie. Aj tu musíme urobiť niečo, aby sme našu agrárnu politiku zmenili. Veď to je predsa kľúčové pre všetko. Nemôžeme pokračovať tak, ako doteraz. A preto apelujem aj na spolkovú vládu, aby na predsedníctve predsedníckej stoličke zrušila dohodu Mercosur a venovala sa otázke biodiverzity a klimatickým zmenám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo Izabel Santos za socialistov. Ďakujem veľmi pekne. Od roku 2019 vidíme, že sa zmenšila e, plocha amazonského pralesu enormne. A toto vylesňovanie pokračuje v podstate každý deň. Tie kroky brazilskej vlády sú zacielené na to, aby podporovali vykoristovanie toho 60-percentného územia, ktoré je pokryté amazonským pralesom. Chcú dokonca povoliť využívanie chránených plôch a umožniť e, banský priemysel práve na týchto chránených územiach a chcú privatizovať 500 miliónov hektárov pôdy na to, aby exponenciálne zvýšili e, vykorisťovanie alebo využívanie týchto e, prírodných zdrojov. Je to jednoducho ekocída, ale aj genocída. A je to jednoducho všetko, sú to kroky zo strany brazilskej vlády, ktorú, ktorú by som označila za kriminálnu. Tieto útoky voči ekológom a autochtónnym obyvateľom vidíme, že tu dochádza k vraždám a je tu absolútna beztrestnosť posiaľ. A využívajú ešte na to aj túto krízu COVID-19. Čo teda môžeme urobiť? Musíme posilňovať ochranu pôvodných lesov, autochtónnych obyvateľov. Musíme bojovať proti tej beztresnosti, ktorú som spomínala, ale musíme robiť ešte viac. Je veľmi potrebné a je to veľmi naliehavé, aby sme zakázali e, dovážanie výrobkov, ktoré priamo súvisia s deforestáciou a mali by sme sankcionovať podniky, ktoré takéto predátorské postupy podporujú. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo Tomás Valc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je to 10 tisíc e, kilometrov štvorcových každý rok. E, je to plocha, ktorá sa každý rok jednoducho každý rok e, vylesní vidíme, že iba Veľká Británia e, je zodpovedná za to, že zje toľko mesa, ktoré súvisí s plochou 50 tisíc e, futbalových štadiónov. A niektoré z tých aktivít v Brazílii sú nelegálne aj na základe predpisov v Brazílii. Avšak Bolsonaro podporuje porušovania e, ľudských práv, porušovania týchto environmentálnych zákonov. Ale my tu v Európskej únii sme v podstate partnermi v tejto kriminalite, pretože sme zodpovední za tisícky štvorcových kilometrov deforestácie tým, že importujeme soju a hovedzie meso. Investujeme miliardy eur, a to každý rok, na to, aby sme riešili klimi- klimatické zmeny a investujeme miliardy eur na to, aby sme podporovali európskych farmárov, predovšetkým chovateľov hovedzieho mesa e, a podporujeme neférovú aby sme ich chránili pred neférou hospodárskou súťažou. Takže ako my chceme vysvetliť to, že my tu využívame tieto peniaze na to, aby sme riešili klimatické zmeny, ale zároveň podporujeme tú katastrofu v zahraničí. To je jednoducho politika Jekyll a Hyde. Zastavte Mercosur a e, treba dať zákazy dovozu soje a hovedzieho mesa do Európy hneď teraz. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Avram za socialistov. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vidíme, že situácia je vážna. Máme tu viaceré fenomény a vidíme, že sa zhoršuje hlavne kvalita ovzdušia. E, vidíme, že v riekach máme také e, E, momentálne také e, živočíšne druhy, ktoré počas krízy covidu, kedy sa znížilo znečisťovanie ovzdušia, sa vrátili do našich riek. Trochu sa očistilo aj ovzdušie a možno by sme sa z toho mohli poučiť a takisto vidíme, alebo sa musíme pozrieť aj na tú odvrátenú stranu mince, pretože počas tohto obdobia covidu zasa o 50% viac stromov bolo Eh, povalených práve počas tejto krízy COVID. A vidíme, že tá situácia sa tam zhoršuje. Takže je najvyšší čas, aby sme eh, trochu umiernili náš optimizmus, pokiaľ ide o to, ako vnímajú situáciu niektoré krajiny musíme jednoducho uvaliť prísnejšie sankcie alebo podmienky, pokiaľ ide o otázku dovozu niektorých výrobkov. Ako tie neospravedlňujem, pokiaľ ide o novú e, stratégiu pre lesy. Ja viem, aké sú tu snahy, ktoré robia niektorí majiteľia lesov v Európskej únii pra, na, práve v tej oblasti, pokiaľ ide o ochranu lesov. Avšak, keď neurobíme takéto isté podmienky aj pokiaľ ide o našich partnerov v zahraničí, tak nebudeme môcť zastaviť takúto deforestáciu v Amazónii. Skôr podporíme eh, nekalú, nekalú situáciu, nekalé východiska. Tá situácia sa zhorší aj pre nás. Ďakujem pekne. A teraz za zelených dostane slovo pán Holmgren. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ľudia hovoria, že Amazónia sú, je plúcami našej planéty, avšak v podstate je to naopak, pretože treba povedať, že amazonské plúca vlastne absorbujú CO2 a je to hlavný pilier toho celkového systému čistenia ovzdušia. A my všetci vieme veľmi dobre, ako hrozbou by bolo, ak budeme pokračovať v tejto situácii, že, kde vlastne strácame amazonské pralesy pred očami. Význam amazonských pralesov pre klimatické zmeny, e, o tom nemusíme diskutovať, to je vedecká skutočnosť. To znamená, každý, kto v tejto miestnosti má pocit, že ekonomické úvahy by Mm, ale že sú dôležitejšie ako čokoľvek iné, tak by som sa vás chcel spýtať. Vy si myslíte, že môžete môžete takéto správy o ovzduši jesť alebo dýchať a môžete jesť peniaze? Ak nie, tak prosím vás, bojujte spolu s nami, aby sme urobili niečo za to, aby naša planéta bola čistejšia. Ďakujem veľmi pekne, teraz stane slovo pán komisár Činkievič, nech sa páči, máte slovo za komisiu. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, dnešná diskusia zaslala jasný signál za Európsky parlament v tom zmysle, že riešenie deforestácie v Amazónii je prioritou naprieč takmer celého politického spektra. Takisto nám to preukázalo jasné porozumenie v tom zmysle, že aké sú tu výzvy, e, ktoré sa týkajú amazonského územia, že je to dôležité aj pre tie živočíchy a rastliny, ktoré tam žijú, aj pre autochtónne e, autochtónnych obyvateľov a musíme jednoducho spolupracovať s krajinami v tomto regióne holistickým spôsobom. Vy, pani McGuinnessová, ste právom poukázali na to, že sa jednoducho musíme pozrieť na komplexnosť nášho dodávateľského reťazca je to veľká pravda, je to aj veľká výzva, ale chcel by som vás uistiť, že toto je presne to, čo my aj robíme. Ja spolupracujem s našimi kolegami na tom, aby sme zosúladili obchodné, zdravotné, klimatické a ďalšie aspekty, ktoré súvisia s deforestáciou a bojovali proti nej. Chcel by som vás uistiť, že komisia nezabezpečuje iba finančné, finančnú formu pomoci v tomto regióne, aby sme riešili tieto výzvy a že sa snažíme načúvať a zhovárať sa aj s pôvodnými obyvateľmi, ktorí sú priamo postihnutí a vlastne vystavení riziku, tak ako ste na to poukázali vy, pani Burkhardt, alebo aj vy, pani Matias. Takisto sa venujeme aj domácim politikám na to, aby sme znížili náš vlastný, našu vlastnú uhlíkovú stopu, pokiaľ ide o zahraničné lesy. Spolupracujeme s SVČ a s diplomatickými službami európskych členských štátov v tejto oblasti. Využívame všetky disponibilné diplomatické kanály na to, aby sme sa venovali tomuto dôležitému tejto dôležitej téme. Zvyšujeme naše snahy na celom svete na to, aby sme riešili prapričiny deforestácie a chránili práva indigénnych obyvateľov a lokálnych komunít, ktoré sú ohrozené zaberaním pôdy a deforestáciou. A v tomto kontexte sa teším na výsledok vašich budúcich rozhodnutí. Bude tu legislatívna správa pani Bulchardová, pokiaľ ide o právny rámec na to, aby sa zvrátila deforestácia, ktorú podporuje Európska únia, a to po rokoch e, škôd, ktoré nemôžu byť už napravené. COP26 v Glasgow a ďalšia e, najvyššia schôdza v tejto oblasti, ktorá sa chystá, sú veľmi dôležité tieto výsledky pre budúcnosť musíme urobiť všetko preto, aby sme chránili kritické ekosystémy ako lesy, pretože nie je to iba riešenie, pokiaľ ide o otázku klimatických zmien, ale treba takto zabezpečiť aj udržateľnosť a odolnosť. My apelujeme na národné vlády, aj na brazilskú vládu, aby urobili rozhodné kroky na to, aby riešili deforestáciu a aby e, riešili medzinárodného hľadiska túto situáciu. Zabezpečujeme aj technickú pomoc v tom zmysle, aby sa deforestácia znížila a to nastálo. A že vyžadujeme od nich ochotu spolupracovať. A súhlasím aj s pánom Stefanotom, ktorý nám pripomenul, že problém deforestácie neexistuje teda iba v zahraničí, ale existuje aj tu, blízko nás, v Európe. Chcel by som vám povedať, že ja veľmi pozorne sledujem vývin situácie v Európe a som odhodlaný prijať konkrétne kroky aj tu v Európe. A nakoľko teda viacerí z vás už spomenuli dohody o voľnom obchode, chcel by som vám pripomenúť, že všetky naše moderné dohody o voľnom obchode obsahujú ambiciózne, dokonca e, výborné e, záruky, ktoré majú zabezpečiť ochranu životného prostredia. Pokiaľ ide o dohodu s krajinami Mercosur. To neznamená, že my súhlasíme so všetkými politikami vlád týchto krajín vo všetkých oblastiach. Istotne nie, ale je to predsa len určitý spôsob, ako môžeme zabezpečiť recipročné súhlasy. Je to istý spôsob, ako zabezpečiť dialog a spoluprácu s Brazíliou a ďalšími partnermi v tomto regióne, aby na za- aby sa navzájom podporovali a aby dostali tým záväzkom, ktoré sme urobili všetci spoločne v rámci Parížskej dohody, aby sme sa venovali otázkam environmentálnych problémov. Krajiny Mercosuru vrátane Brazílie obsiahli e, určité konkrétne záväzky aj v rámci legislatívy z Paríža. No, týka sa to súkromného sektoru, napríklad pokiaľ ide o napríklad pokiaľ ide o producentov hovedzieho mesa, mesa že sa tam nebude prekračovať e, limit, ktorý bol stanovený v rámci moratória uvaleného na produkciu soje. Vážení poslanci, poslankyni, na záver by som chcel povedať následovné. Áno, je pred nami ešte stále veľa práce a budeme v našej práci pokračovať v týchto legislatívnych návrhoch aj ďalej. Bude to prezentované budúci rok a budem, teším sa na ďalšiu spoluprácu v týchto dôležitých otázkach a ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť na tejto diskusii. Končím rozpravu a prerušujem zasadnutie až do 13.30. Ďakujem.